predsedom rady schválim viacero legislatívnych aktov v zmysle článku 78 rokovacieho poriadku. Názvy budú uverejnené v zápisnici plenárneho zasadnutia. A teraz pristupujeme k návrhu programu.